Dobré popoludne, dámy a páni, prosím vás, usaďte sa. Dnes je 20. júla a keď som si tak povedal, kde by človek najradšej bol. V takýto krásny deň asi na pláži a nie tu, ale máme zasadanie a je to pre mňa česť predsedať tomuto stretnutiu kedy si zvolíme nového predsedajúceho predsedu tohto výboru, výboru pre rozpočtovú kontrolu. Ak teda nenamietate, navrhujem nasledujúci program. Najprv otvoríme naše stretnutie, potom budeme hovoriť o tom, kto bude predbežne zasadať a podľa akých pravidiel. Potom budeme hovoriť o rokovacom poriadku, nasledu voľba podpredsedu, štvrtý bod rôzne a piatý bod oznámenia rôznych ďalších vecí a miesta ďalšieho stretnutia. Vyhovuje vám takýto program? Môžeme ho schváliť? Zhodli by sme sa? Nevidím žiadne protesty. Povedzme teda, že takýto program akceptovali všetci prítomní členovia tohto výboru. Skontroloval by som si teraz tých, ktorí sú prítomní, či budeme mať vôbec požadovanú väčšinu, aby sme mohli prijať rozhodnutia, ktoré sú potrebné. Koľko riadnych členov tu máme? Malo by to byť 8 členov, aby sme mohli prijať rozhodnutia. Máme tu 12 členov. To znamená, že určite budeme môcť hlasovať a príjmať právoplatné rozhodnutia. Nie je žiadna námietka voči tomuto kľúčovému výroku dnešného zasadnutia? Aha, Mrs. Lange wishes to speak, excuse me. Pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pána De Campa, som tu nie je, ja ho nahradzam za Holandsko. To vysvetľuje moju prítomnosť tu a nie pána Campa. Ďakujem. A myslíte, že príde o 10 minút, o 15 minút? Pán De Camp? nie, vôbec nepríde, ja som tu za neho v tomto výbore. V poriadku? So uh, our sitting is able to make a decision. Sme teda uznášania schopní. A teraz veľmi jasne chcem stanoviť, že cieľom tohoto stretnutia je zvoliť predsedu a podpredsedu tohto výboru. Už sa rozhodlo o tom, koľko bude podpredsedov v tomto výbore máme štyroch podpredsedov a jedného predsedu. Madam Kresli. Pán predseda, chcem požiadať o tajné hlasovanie. Ah, excuse me one moment. Do we have trans- Prepačte mi, nemal som k dispozícii tlmočenie.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 Veľmi pekne ďakujem. V tomto prípade budeme tajne hlasovať o všetkých členoch predsedníctva. A začneme hlasovaním o tom, kto bude predsedom tohto výboru. Przepraszam, jeden moment. Zgodnie z regulaminem. Veľmi pekne ďakujem. V súlade s pravidlami, ak existuje niekoľko kandidátov, vtedy, hovorí mi sekretariát, že vtedy môžeme tajne hlasovať, ale ak aspoň šesť členov tohto výboru žiada o tajné hlasovanie. Takže naozaj treba preskúmať, či šesť členov výboru podporuje tento návrh. Takže tí, ktorí ste za tento návrh, za tajné hlasovanie, poprosím vás, hlasujte. 13, 14. Veľmi pekne ďakujeme. 14 ľudí hlasovalo za to, že budeme hlasovať tajne. Tí, ktorí sú proti, poprosím, zdvihnite ruky. Tri hlasy sú proti. A v tom prípade budeme pokračovať ďalej tajným hlasovaním. A to sa bude týkať voľby aj predsedu, aj všetkých podpredsedov. A začneme hlasovaním za predsedu. Začneme tým, že pozveme tých, ktorí budú sčítavať. Pán Hatimakakis, nech sa páči. Dovolte ešte, než vystúpim s návrhom, aby som sa opýtal pani Gresle, či sa návrh o tajnom hlasovaní týka aj predsedu. Áno, aj predsedu. Tak návrhujem za predsedu výboru pre kontrolu rozpočtu pána Luigiho de Magistrisa. Ďakujem bardzo. Je to propozícia przewodniczącego. Czy wobec tego są... Veľmi pekne ďakujem. Je to návrh na kandidáta za predsedu. Sú ešte ďalší kandidáti? Je tu návrh na niekoho iného, ktorý by bol predsedom výboru pre rozpočtovú kontrolu? Pán Hudy, nech sa páči. Euh, Ak by bol navrhnutý iba jeden kandidát, ja si myslím, že to meno musíme predložiť predtým. Je to vôbec povolené, že teraz navrhneme meno kandidáta počas zasadania? Pán de Magistris bol navrhnutý vopred, konkrétne včera, a splnil tým aj termín, dokedy bolo treba ohlásiť návrhy kandidátov na predsedu. Keď sa teraz tak obzerám po miestnosti, sú tu ešte nejaké návrhy na ďalších kandidátov? Pán Hatimakakis je kandidátom, ktorý bol už vopred riadne navrhnutý. Zatiaľ je to jediný kandidát na predsedu výboru pre rozpočtovú kontrolu. A ako to vidím ja, nie sú žiadni ďalší kandidáti. A ak nie sú žiadni ďalší kandidáti, môžeme týmto uzavrieť zoznam kandidátov na predsedu tohto výboru. A v tejto situácii, pani Gresli, stále žiadate, aby sme hlasovali tajne o predsedovi tohto výboru, aj keď je iba jedno hlasovanie o jednom kandidátovi? No. Áno, v tom prípade Potrebujeme tých, ktorí budú zrátavať hlasy. Ponieważ mamy również postanowienie regulaminowe. The candidate or candidates Áno, skrutátori budú aktívni a podľa pravidiel, ak kandidát je jediným kandidátom, mohli by sme voliť aj aklamačne. Mali by sme teda postupovať aklamačnou voľbou. Zostajeme pri hlasovaniu tajným. Zostávame pri tajnom hlasovaní. Je tu jeden kandidát, pán de Magistris. Akceptujete váš návrh? Môžete potvrdiť, že prijímate tento návrh? Ak áno, Potrebujeme teraz mena skrutátorov dvoch ľudí. Pani Grosle má propozície z svojej strany. Albo... Pani Gresle, máte návrh na skrutátorov, alebo ideme losovať, kto bude skrutátorom? Pán Itela a pani Kristinga, to by boli moje návrhy. Keď zrozumiałem, že ideme losovať, więc proszę bardzo. V tomto prípade budeme losovať Gerben Gardenbrande. a pán Martin Ehrenhauser. Two names, I do believe it's enough. Okay? Je to takto v poriadku?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 Neočakávali sme, že budeme hlasovať tajne, takže Takže kým to zorganizujeme, prvou otázkou je, kto budú koordinátori. Potrebujeme za jednotlivé politické skupiny zoznamy ľudí, ktorí budú hlasovať. Samozrejme, tento zoznam nesmie byť dlhší ako zoznam tých, ktorí sú tu za konkrétnu politickú skupinu, riadni členovia a náhradníci. A menovitý zoznam za každú politickú skupinu poprosíme. E Máme tu zástupcov skupiny EPP. Kto za vás bude hlasovať ako náhradník. Pretože máte 11 členov. A teda môžete 11 hlasovať. E, rozhodnite, prosím, pretože nie každý je prítomný. 10 z mojich riadnych členov sú tu prítomní, jeden člen tu nie je a preto by som navrhla, aby pani Holmajer, ktorá je náhradničkou, mohla hlasovať v tomto hlasovaní. A hlasuje za koho? Na miesto koho? Na miesto pána Reveliniho. Rivellini Crescencio. Okay tak je to v poriadku, namiesto pána Raveliniho. Teraz skupina socialistov a demokratov. Koľko riadnych členov je prítomných na tomto zasadaní? 4, 5, 6, 7 je konečné číslo. Takže preberám zodpovednosť za toto hlasovanie. Ďalšia skupina ALDE. Traja riadni členovia. Pán Chadzamakis, teraz zelený, dvaja riadni členovia, pán Štas a a teraz ECR. Pani Češkova a pán Černecký. Pán Černecký tu je a pani Češkova. Takže navrhujete niekoho ako náhradníka do hlasovania, alebo nemáte náhradníkov? Nemáte tu náhradníkov. Takže prejdeme ku GUE. Pán Sandegar, ste prítomní a ste v počte 1. EFD, Madame Andreasen, je prítomná takisto iba jeden hlas. Disponujete jedným hlasom. A Martin Ehrenhauser za skupinu za ďalšiu skupinu je tiež prítomný. To znamená, že už máme zoznam tých ľudí, ktorí môžu hlasovať v tomto hlasovaní. Um, And let me remind, we have Dovolte mi pripomenúť vám, že tu máme iba jedného kandidáta a tento kandidát musí získať väčšinu tých hlasov, ktorí sú tu prítomní. Presne tak budeme postupovať hlasovacie lístky, počet hlasovacích lístkov a z nich absolútna väčšina. A ďalšia technická poznámka. Členovia, ktorí hlasujú ako náhradníci, poprosím vás, zdvihnite teraz ruky, aby sme vedeli, komu doručiť hlasovací lístok. A ešte jeden hlasovací lístok pre mňa, poprosím. Please put cross if you vote. Poprosím, označte krížikom vaše hlasovanie, či už je to hlasovanie za alebo proti. Na mieste, kde bude krížik, to budeme brať za označenie vášho áno alebo nie. Dovolte mi, aby som teraz prečítal meno slov členov a poprosím vás, prichádzajte k volebnej schránke a vložte váš hlasovací lístok do schránky a zároveň podpíšte hlasovaciu listinu. Ready, ready Pani Marta Andreasen, ste pripravená hlasovať? Po, počkáme. Počkajme chvíľku, kým sa každý pripraví. Dvaja vážení páni, pán Ehrenhauser a Gebrander, prosím vás, ako skrutátory, poďte sa postaviť k hlasovacej schránke a k zoznamu tých, ktorí budú hlasovať. Madame Andreasen, ste pripravená hlasovať? Nech sa páči. Pán Odi Jean-Pierre. Ines Ayala Sender. Alexander is replaced by Mr. Kostas Lastra. Mr. Costa Lestra instead of Ayala, Madam Ayala Sender. May... Pán Costa na miesto pani Alaya Sendra. On už odhlasoval. Teraz pán Sigmatas Balcitis. Andra Češkova. She is absent and no substitute. Andrea Češkova nie je prítomná a nemá náhradníka. Takže ďalší. Pán Chaci Markakis. Andra Cozzolino. Ryszard Czarnecki.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 Ville Itala. Katalin Ivan. Iliana Ivanova. Elisabeth Kostinger. Monika Luisa Makovej. Jan Olbricht.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 Mr. Lefort instead of... Oui, oui. Theodoros Skylakakis. Soren Zondergaard. Bart Stas. Georgios Stavrakakis and Bogusław Liberacki. Patyciello. Patyciello. Skrutátory potrebujú pravdepodobne 6 až 9 minút, aby zrátali hlasy. Prerušíme teda naše zasadanie na 6 minút, ale poprosím vás, aby ste neodchádzali ďaleko z miestnosti. Oh, excuse me. Your substitute, Paul?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 Yeah, it's, it's okay. So, suspension for six minutes until it's counted, okay? Prerušenie na 6 minút, kým sa zrátajú hlasy, poprosím vás, neodchádzajte priďaleko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 Ladies and gentlemen. Dámy a páni, poprosím vás o pozornosť. Vyhlasíme výsledky hlasovania. 28 ľudí hlasovalo. 25 hlasovalo. 28 hlasovalo za, 25 proti. 3, absolútna väčšina 15. Pán Luigi de Magistris, ste predsedom tohto výboru. Congratulations. Welcome. Take your... Gratulujeme, vitajte, prevezmite si predsednícku stoličku a nech sa páči do práce. Prima di cominciare la seduta vorrei ringraziare innanzitutto kým budeme pokračovať s našim stretnutím, chcem poďakovať mojej skupine, ktorá ma navrhla za predsedu a chcem poďakovať aj každému, kto za mňa hlasoval. Pre mňa je to veľmi dôležitá chvíľa, pretože je to moja prvá skúsenosť s politikou a preto mám sa čo učiť. Pokúsim sa učiť od ľudí, ktorí predo mnou slúžili ako poslanci, robili túto službu a chcem vyjadriť moju ochotu a môj entuziasmus preukázať, že v tomto výbore môžeme využiť skúsenosti, ktoré mám za sebou. Predtým som pracoval 15 rokov v mestskom úrade a táto skúsenosť môže byť užitočná. Ja preferujem dialog, chcem si vypočuť názory každého člena a zabezpečiť, že každý bude mať dôležitú úlohu v tomto výbore. Je to jeden z najdôležitejších výborov v Európskom parlamente a je to zároveň výbor, ktorý vysiela veľmi dôležité posolstva o tom, ako veľmi sa dodržuje transparentnosť, správne, riadne konanie, právnosť, právny právnosť a zákonnosť v Európskej únii. Takže toto je dôležitý bod aj z hľadiska času, pretože keď hovoríme o transparentnosti a o tom, že každý má konať riadne a náležite, snažíme sa vzbudiť dôveru občanov Európskej únie voči Európskemu parlamentu. A keď budeme skúmať e, nepravidelnosti, ktoré sa objavia, myslím si, že to bude záležitosť prevencie a že tým budeme vysielať signály, že každý, kto bude akceptovať pravidla, bude sa mu dariť lepšie v Európskom parlamente a v európskych inštitúciách a tí, ktorí tak nebudú činiť, budú potrestaní. Myslím si, že pre nás je toto dôležitá úloha, ktorú zohráme. A na záver by som opäť rád poďakoval, že ste za mňa hlasovali, takže mi odpuste dojatie, ktoré možno znie v mojom hlase. Budeme pokračovať voľbou prvého podpredsedu tohto výboru. Rád by som videl, kto sú kandidáti na prvého podpredsedu výboru pre rozpočtovú kontrolu. Do atto che pervenuta una lettera del segretario generale del gruppo EFD. Takže máme tu list generálneho tajomníka politickej skupiny EFD. Pani Mantra Marta Andreasen sa v ňom Ehm, nominuje na funkciu prvého podpredsedu. Má niektorá iná politická skupina v úmysle robiť e, tajné hlasovanie. Ak nemáte nikto žiadne námietky, mohli by sme ísť cestou netajného hlasovania. Pani Gresla však požaduje tajné hlasovanie za svoju politickú skupinu. votazione segreta. Okay. Pán predseda, za našu skupinu chcem vyhlásiť, že podporujeme návrh o tajné hlasovanie. Quindi l'ha chiesto quello e quello, ci stanno Quindi verifichiamo, ma credo che già uh, ci stanno i, i... Preveríme to, ale mám pocit, že už máme potrebný počet poslancov, ktorí žiadajú o tajné hlasovanie. Ešte raz, mohli by ste sa prihlásiť, kto žiadate o tajné hlasovanie. Procediamo quindi per... Výborne, takže budeme postupovať formou tajného hlasovania. Ak nebude, nebudú žiadne námietky, tak budú skrutátormi rovnaké osoby ako pri voľbe predsedu. Per cortesia, se alzate le mani gli onorevoli che devono prendere parte alla votazione del... Takže poprosím tých, ktorí sa budú zúčastňovať voľby, aby zdvihli ruky, aby im mohli zriadenci prideliť hlasovacie lístky.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 sú tu nejakí náhradníci, ktorí budú hlasovať za plných členov tohto výboru, tak nech sa prosím tiež prihlásia. Pán predseda, vy tiež budete hlasovať? yourself. Takže ja len potvrdzujem, hovorí pán Davis, že aj vy budete hlasovať. Davis Davis, no, ha chiesto se di votare. Io no. No, al posto mio c'è il supplente che vota Chris Davis. Prego, onorevole wählt, Pani Gresle, u nás zase bude hlasovať pani Holmajer za pána Reveliniho. Okay, um, socialisti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 L'onorevole Ines Ayala Sender. Pani Ayala Sender. L'onorevole Zigmantas Balcitis. L'onorevole Andrea Cescova.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 Onorevole Tamás Deutsch. L'onorevole Martin Ernauser. Onorevole Jens Geier.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 Iliana Ivanova. Onorevole Elisabeth Kostinger. Onorevole Boguslav Liberadzki.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 Onorevole Teodoros Skilakakis. Onorevole Bo Soren Sondergaard. Onorevole Bart Staes. Onorevole Stavrakakis. Sospendiamo la seduta 5 minuti per consentire agli scrutatori di... Že na 5 minút prerušíme našu schôdzu, aby skrutátori mohli zrátať odovzdané hlasy.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 Dovolte mi, aby som za našu skupinu navrhol, aby sme ďalších podpredsedov tiež volili aklamačne. Máme tu niekoľko kolegov, ktorých tlačí čas, keďže dnes sú zasadnutia aj iných výborov. Takže by som poprosila, aby sa volili aj ďalší podpredsedovia aklamačne. Einverstanden, danke. Súhlasíme s tým, hovorí pani Gresle. a questo punto, eh, se nessuno è contrario... Takže, dámy a páni, ak nikto nemá žiadne námietky voči tomuto návrhu, v každom prípade však najskôr musíme uviesť mená kandidátov na 2., 3., 4. podpredsedu zo strany politických skupín. Kto sa hlasí o slovo? Kto chce predniesť návrh kandidáta? Prego, onorevole Gras. Pani Gresle. Ďakujem. Naša skupina navrhuje pána Jean-Pierre Audiho. Súhlasíte, pán Oldy, s touto kandidatúrou? Chce sa niekto k tomu vyjadriť? Alebo môžeme pána Oldyho potvrdiť aklamačne vo funkcii prvého, eh, druhého podpredsedu? Pardon. Nech sa páči, pán Oldy. Posaďte sa tiež za predsednícky stôl. Teraz tretí podpredseda. Máme nejakú nomináciu na túto funkciu? Pán Gajer, ďakujem. Skupina socialista demokratov navrhuje na túto funkciu kolegu Liberackého. Possiamo procedere anche... Výborne, ďakujem pekne. Takže aklamačne potvrdíme pána Liberackého vo funkcii tretieho podpredsedu nášho výboru. Ďakujem che lo invito anche a lui a prendere posto. Tiež ho poprosím, aby zasadol spolu s nami za predsednícky stôl. Quale gruppo? Za skupinu alebo ďalšej skupiny chcete niekto navrhnúť kandidáta na štvrtého podpredsedu? Non c'è nessuno? Onorevole, lei prende la parola per la quarta vicepresidenza. Nech sa páči, ujmite sa slova. Chcete navrhnúť čtvrtého podpredsedu za EPP? Entschuldigung, ich schlage den Herrn Kollegen Deutsch. Ja navrhujem kolegu Deutscha z Maďarska. Pensavo che volesse rinunciare alla quarta vicepresidenza. Qualcuno ha qualcosa da dire sulla Chce sa k tomu niekto vyjadriť, ku kandidatúre pána Dojča? Takže aklamačne potvrdzujeme pána Dojča. Tiež ho poprosím, aby zasadol za predsednícky stôl. A questo punto aggiorno la seduta a domani alle 9. Výborne. Zajtra o 9. kolegovia sa stretneme v kruhu koordinátorov a potom o 9.30 sa stretneme v plnom zložení. Takže prajem všetkým pekný večer.